il presidente. andiamo. Kolege, kolegi, e prendiamo posto per... Kolegyne, kolegy, eh, kolegovia, kolegyne, zaujmite prosím svoje miesta. Pokračujeme v zasadnutí. Chcel by som vám ohlásiť výsledok druhého kola volieb podpredsedov Európskeho parlamentu. Hlasov, eh, hlasovalo 679, 16 hlasov bolo neplatných, 663 platných, 332 je absolútna väčšina. Kandidáti, ktorí získali absolútnu väčšinu a sú zvolení, sú pán Kolaja a pán poslanec Papadimulis. Respektívamente. rispettivamente l'onorevole Colaia con Pán Kolaja mal 426 hlasov a 401 hlasov mal pán Papadimulis. Ostatní kandidáti, pán Kastaldo mal 284 hlasov, pán Krasnodebský 261, pani Bicoto 142 hlasov. prirodzene blahoželám e, úspešným kandidátom. Podľa e, článku 17 odsek 2 e, našich pravidiel poradie pod predsedou je determinované počtom hlasov, ktoré získali, prípadne vekom. Ostáva nám ešte jeden post podpredsedu. Treba teraz zvoliť ešte jedného kandidáta, musíme prejsť teda k tretiemu kolu hlasovania. Preto navrhujem plénu, ak nie sú námietky, aby sme v tomto prípade hlasovali elektronicky. Avšak musím vás e, požiadať formálne, či sú námietky proti tomuto návrhu. Non vi sono evidentemente obiezioni. Nevidím žiadne námietky. sú ešte platné e, kandidatúry z druhého kola hlasovania? Ak sa e, nikto e, nevyjadrí, tak vychádzam z toho, že tieto kandidatúry platné sú. Avšak kvôli transparentnosti sa musím spýtať, či všetci prítomní poslanci majú svoje hlasovacie karty pri sebe. Vychádzam teda z toho, že všetci e, sú schopní hlasovať elektronicky. Nech sa páči. Pán predseda, myslím si, že sme informáciu o výsledkoch dostali. Mohli by sme mať teraz 10-minútovú prestávku, aby sme si technicky veci usporiadali. 10 minút poprosím. Non lo devono chiedere i presidenti? Uh, prego, onorevole presidente Zanni, a lei la parola. Eh, pán predseda Zanni, nech sa páči. My by sme vás chceli požiadať, aby sme predsa len hlasovali aj v treťom kole e, formou e, písomného hlasovania. Hlasovali papierovo, nie elektronicky. Può essere messa ai voti dell'Aula. Je niekto za elektronické hlasovanie? Podrobíme tento návrh eh, hlasovať elektronicky hlasovaniu. Nie, iba sa vyjadrite, prosím, slovne. Eh, nehlasujeme. Chcel by sa niekto ujať slova? Nech sa páči, pán Korbet. Áno, pán predseda, myslím si, že by nám to všetkým ušetrilo veľa času, keby sme využili ten systém, ktorý tu máme, používali sme ho aj v minulosti, vynikajúco funguje, stáva to naďalej tajné hlasovanie a vlastne by to všetkým vyhovalo, keby sa to rýchlo a efektívne zrealizovalo. Ďakujem pekne. Allora, mettiamo in votazione la proposta del voto e Návrh hlasovať elektronicky podrobíme teda hlasovaniu. Kto je za, nech zdvihne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh je prijatý. Però per rispondere alla domanda sollevata ale aby sme zareagovali na eh, otázku kolegu, ktorý nás žiadalo 10-minútovú prestávku. Eh, vyhovieme tejto žiadosti, budeme mať teraz 5-minútové prerušenie zasadnutia a potom budeme hlasovať elektronicky.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 allora colleghe e colleghi prego di kolegyne kolegovia prosím zaujmite svoje miesta prego di prendere posto colleghe prosím aby ste zaujali svoje miesta kolegyne kolegovia